Oui, ¿no? OK. Bonsoir. Dobrý večer, milí kolegovia. Ak dovolíte, tak začneme s našou dnešnou schôdzou. Ako členka Európskeho parlamentu, teda už 10 rokov, výbor FAM nemal nikdy tak naplnenú rokovaciu sálu ako práve dnes. Týmto vyhlasujem dnešnú schôdzu za otvorenú a vítam všetkých kolegov na tomto ustanovujúcom zhromaždení, počas ktorého budeme voliť. Najskôr zvolíme predsedničku a potom podpredsedov. Počas tohto stretnutia žiaľ nebudeme mať tlmočenie e, do malčiny. Pani Franštork, nech sa páči. Požiadali ste o slovo. Ďakujem pekne. Chcela by sa položiť otázku k rokovaciemu poriadku, k postupu v hlasovaní. Tu už som odovzdala aj koordinátorom ostatných skupín. Chcem sa opýtať, či majú skupiny v zámere podľa deontoho systému postupovať a potom podľa toho hlasovať, alebo či je tu zámer hlasovať tajným hlasovaním o jednom poste. Chcem pripomenúť, že je dobrým zvykom tu v parlamente dodržiavať deontov systém. Myslím, že osobné názory nie sú relevantné. Ide tu o to zvoliť e, niekoho na takýto post bez e, politického záujmu. Preto bolo demokratické, keby všetky skupiny mohli využiť všetky e, tieto možnosti podľa toho systému. Chcem sa opýtať ostatných koordinátorov, či majú v pláne dodržať tento demokratický systém. Pardon. Uh, Ďakujem pekne. Pani Van Štork, e, myslím, že teraz nemôžeme otvárať túto diskusiu, musíme pokračovať v dnešnej schôdzi, ale keď ste povedali, že e, navrhovaná kandidátka alebo kandidáti sú vždy vybraní podľa toho systému, tak e, ja môžem len dúf, systém sa naozaj bude rešpektovať počas tejto schôdze. Cieľom dnešného stretnutia je vytvoriť byro nášho výboru zvolením predsedníčky a po štyroch podpredsedov, teda maximálne štyroch v súlade s našimi pravidlami. Po týchto voľbách e, schválime harmonogram stretnutí výboru FAM na rok 2014, ako aj jazykový profil a potom prejdeme k oznameniam predsedníctva. Keďže všetci plnoprávni členovia nie sú dnes prítomní na našej schôdzi, by som vám chcela e, oznámiť, akí sú náhradníci, ktorí teda môžu týchto nahradiť. Pani Ildiko Galpelc, pani Konstant Lekryp, pán Andor Deli, pani Sabine Verhaen, pani Monika Holmajer pani Lara Komi, pani Biliana Borcaneo, pani Marita Uskok, pán Tarabela, pani Bilba Barandika, pani Intveld a pán Ek. Chcem zdôrazniť, že v prípade zmien voči tomu, čo bolo oznámené, musíte ma informovať pred tým, ako eh, neotvorím eh, hlasovanie. Myslím, že tým sme administratívnu stránku ošetrili. Máme všetky zoznamy prítomných členov aby bolo hlasovanie platné, musíme si overiť, či máme kvórum. Máme kvórum štvrtinu členov a teda aspoň 9 členov musí byť prítomných na tejto schôdzi. Predtým, ako prejdeme k voľbám, alebo tak teda zvoleniu predsedničky, by sme si mali overiť, Eh, fungovanie nášho elektronického systému, hlasovacieho systému. Ak samozrejme nebudú ďalší kandidáti, tak eh, budeme hlasovať aklamačne. A dostali sme následovné nominácie na predsedničku. Máme teda jedinú kandidátku pani Irače Garcia. Pérez z skupiny socialistov. Sú nejakí ďalší kandidáti na predsedničku výboru FAM? Nie je to tak, takže budeme hlasovať aklamačne. Súhlasíte? Blahoželám. Pani Garcia Pérez ktorou spolupracujeme už asi 10 rokov, takže je pre mňa veľká časť, že ju tu môžem privítať za predsedníckým stolom. Ďakujem. Bueno. Dobre, vážení kolegovia, vážené kolegyne, v prvom rade chcem všetkým poďakovať za vašu dôveru. Chcem vám vyjadriť poďakovanie za to, že mi veríte v tej náročnej práci, ktorá je pred nami, ktorú máme všetci spoločne pred nami počas celého legislatívneho obdobia. Pevne verím, že spolupráca e, medzi všetkými kolegami v tomto výbore bude zameraná na spoločný cieľ, aby sme pokračovali ďalej v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami a tu nás naozaj čaká veľmi veľa práce. No a pevne verím, že túto prácu posunieme ďalej vďaka vašej spolupráci a preto vás aj žiadam zároveň o trpezlivosť, najmä počas týchto prvých dní prvého obdobia, kým sa naučíme spolupracovať, kým si nájdeme tempo spolupráce v rámci nášho výboru. Pôjdeme teraz ďalej. Budeme pokračovať ďalej vo voľbe podpredsedov. budeme opätovne opakovať mená náhradníkov a ak tu sú nejaké zmeny, tak nám prosím dajte vedieť za EPP Gal Pelt, Le Grip, Deli, Verheyen a Ann Holmeier a Ann Larakomi. Ospravedlňujem sa za výslovnosť týchto mien. E, pokúsim sa to naučiť a urobím všetko preto, aby som na budúce už bola lepšia. Eh, za SND. Ulp, Tancila, Marita Úvskok a Mark Tarabela. Za skupinu ALDE Izaskun Bilbao Barantika a Ansof Indveld. Za skupinu GUE NGL Stefan Eck. Ak nemáme žiadne ďalšie zmeny, tak môžeme postúpiť ďalej a pôjdeme k voľbe prvého podpredsedu, konštatujúc zároveň, že sme dosiahli nutné kvórum preto, aby sme mohli hlasovať. Takže prejdeme ďalej, pôjdeme priamo k voľbe prvého podpredsedu. Ako kandidátov máme za skupinu EPP pani Materu. Ak nemáme žiadne ďalšie kandidatúry, kandidátov alebo kandidátky na túto pozíciu, tak môžeme aklamačne potvrdiť pozíciu pani Matera, ktorá bude prvou podpredsedničkou tohoto výboru. Sí, por favor, la señora Stork. Pani Stork, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som chcela zopakovať otázku, ktorú som už položila a chcem sa opýtať, či by koordinátori nám mohli oznámiť, či pri všetkých postoch štyroch podpredsedov chcú dodržať tento systém v demokracii je totiž dobrým zvykom, že naozaj dodržíme toto pravidlo. Možno by sme ho mohli dodržať aj v tých eh, všetkých eh, štyroch prípadoch. Bueno, no podemos entrar ahora un Nebudeme otvárať teraz diskusiu o celej tejto otázke. Ja si naozaj myslím, že budeme musieť pokračovať ďalej e, pri schvalovaní podpredsedov, tak ako to bolo už dohodnuté. E, v každom prípade, keď má niekto nejaké vyjadrenie, môžeme ho predniesť, ale pokračujeme ďalej podľa programu. Budeme voliť druhého podpredsedu za skupinu GUE NGL, pani Inés Suber. E, je to kandidátka, ktorá bola predložená. Máme ju tu medzi nami. Máme nejakého iného kandidáta na túto pozíciu? Dobre, takže aklamačne pani Ines Suber eh, bude zvolená za druhú podpredsedničku tohoto výboru. Por favor, tome su asiento. Nech sa páči, usadte sa. Bueno, pues pasamos a... Dobre, takže pôjdeme teraz ďalej, budeme voliť tretieho podpredsedu. Toto patrí eh, skupine SND. Pani Blinkevičiute. Ospravedlňujem sa. Si no hay ninguna candidata... Ak nemáme žiadneho iného kandidáta na túto pozíciu, tak aklamačne môžeme kolegyňu považovať za tretiu podpredsedničku. Prosím, usadte sa. Muy bien. Dobre, takže pôjdeme teraz ďalej. Budeme voliť eh, štvrtého podpredsedu tohoto výboru za skupinu ECR. Nám bola predložená kandidatúra pani Bon eh, Stork. Zdá sa, že tu máme žiadosť o slovo od pána Tarabelu. By som reagovať <clears throat> na otázku pani Von Tors. Uh, Môže sa stať, e, že je tu žiadosť o tajné hlasovanie kvôli inému kandidátovi. Dehontov systém to pozná, ale niekedy e, aj my môžeme položiť takúto otázku a my, ja žiadam tajné hlasovanie o kandidatúre pani Beatrín van Stort na pozíciu teda štvrtej podpredsedničky. La kolega Win nech sa páči kolegyňa. Ja skúšam... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rada vyjadrila svoju E, svoju, svoje prekvapenia týmto negatívnym rozhodnutím. Po štyroch hlasovaniach, ktoré prebehli, nikto nenamietal a v tomto konkrétnom prípade je tu zrazu žiadosť o to, aby sme hlasovali e, v tajnom hlasovaní, ktoré nemá žiaden dôvod a nie je nejako odôvodnené. Je to podľa mňa diskriminácia proti nášmu kandidátovi, je to diskriminácia slušnej diplomácie, demokracie a elegancie. Sí, eh, la colega... Dobre, pani Pierder, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som podporila žiadosť o tajné hlasovanie. V tejto snemovni máme vždy možnosť hlasovať tak, ako cítime, že by sme mali hlasovať a nič by nemalo obmedzovať naše hlasovanie. No a tento posledný post podpredsedu eh, je pomerne emotívna záležitosť, je k tomu veľa emócií a bolo by určite lepšie, keby sme o tom mohli hlasovať tajne. Tak hlasujme o tom, či máme mať tajné hlasovanie a môžeme tak učiniť eh, zdvihnutím rúk napríklad. Bueno, el, el re... Dobre, rokovací poriadok hovorí, že môžeme vlastne žiadať o tajné hlasovanie, ktoré sa môže umožniť v prípade, že je tu podpora šiestich členov výboru. Takže keďže tu sú dve skupiny, ktoré podporujú tajné hlasovanie, tak ja myslím, že netreba ďalej o tejto diskusii pokračovať. Budeme pokračovať priamo ďalej tajným hlasovaním. Takže, ak všetci kolegovia majú svoje hlasovacie kartičky, Señora Sinanska. Pani Židňanská, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem vyjadriť svoje veľké prekvapenie, že tento výbor, ktorý hovorí o rovnosti, ktorý hovorí o rovnosti medzi mužom a ženou, hovorí aj o rovnosti príležitosti. A tuto ide byť diskriminovaná jedna členka, nebude sa o nej hlasovať tak isto ako o ďalších je to absurdné, je to nepriateľné. Keď hovoríte o tom, že chcete byť slobodní a chcete slobodne hlasovať, hlasujte otvorene proti. Aký je v tom problém? No, novo voy Nebudem už ďalej otvárať diskusiu. Len opätovne Opakujem, že v hlasovacom poriadku, alebo teda vnútornom poriadku sa hovorí, že je možnosť žiadať o tajné hlasovanie E, v prípade hlasovaní na posty podpredsedov. Rokovací poriadok to umožňuje. Dohodneme sa, či to spravíme alebo nie. Potrebujeme minimálne 6 hlasov a ak 6 ľudí podporí tajné hlasovanie, budeme hlasovať tajne. Môžeme rokovať, roko, hlasovať e, rukami, kto je za tajné hlasovanie, ruku hore. Máme viac ako 6 hlasov, takže budeme teraz eh, pokračovať ďalej tajným hlasovaním pri schvalovaní štvrtého kandidáta na podpredsedu. Entonces, eh... Takže všetci máte svoju hlasovaciu kartičku, ak ju máte zastrčenú v zariadení, takže zelená je za eh, kandidatúru pani von Stork. Biele tlačidlo je zdržanie sa, červené tlačidlo je hlasovanie proti. Pani Záborská, nech sa páči. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Zabudla som si kartičku v inom výbore, takže ak by ste mohli počítať môj hlas, ja budem ho teda hlasovať otvorene. Ďakujem. De acuerdo. Dobre, beriem na vedomie, takže otváram hlasovanie. Eh, cerramos el voto. Ukončujem hlasovanie. 13 za, 27 teda pardon, 17 proti, jedno zdržanie, takže pani von Stork nebola zvolená ako podpredsednička eh, tohoto výboru. El voto para la cuarta... Takže hlasovanie e, o štvrtom podpredsedovi sa odkladá na budúci, e, budúce zasadnutie, kde očakávame ďalšie kandidatúry, ktoré budú predložené na rokovací stôl a budeme hlasovať následne. Muy bien. Pasamos. Dobre, pôjdeme ďalej k ďalšiemu bodu programu a tým je schválenie nášho kalendára rokovaní pre rok 2014. Všetci eh, máte pred sebou návrh termínov zasadnutí, no a teda potrebujeme vaše schválenie pre tento kalendár. Považujeme ho teda za schválený. Ďalší bod eh, programu rokovania je jazykový režim. Máme tu nejaké vystúpenia k téme jazykového režimu. Dobre, považujeme ho za schválený. Ďalej, čo sa týka ešte oznámení predsedníčky, tak e, odkazujem na schválovanie projektu rozpočtu Európskej únie pre rok 2015. Tam je naznačený časový harmonogram schvalovania. Takže termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je posunutý na 24. júla, takže je možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy. No a schvalovanie tohoto rozpočtu bude vlastne prebiehať na zasadnutí nášho výboru 3. septembra. Takže až polete, Pripomínam, 24. júla je termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov v rozpočte, 3. september je schvalovanie na úrovni výboru. Ak teda nemáme žiadne ďalšie body, chcem vám všetkým pekne poďakovať e, a uvidíme sa na budúcom stretnutí nášho výboru.